túto fázu a vytvoriť e, spoločný európsky azylový systém. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán komisár. Týmto uzatvárame túto rozpravu. A poďme k ďalšiemu bodu, ktorým je spoločná rozpráva farmakovigilancia. Máme tu dve správy pani McEwen. V jednej správe ide o zmenu doplnenie smernice, v druhej o zmenu doplnenie nariadenia. Takže dávam na úvod slovo pani McEwen. Máte 4 minúty. Ďakujem pekne. Farmakovigilancia je o bezpečnosti eh, liekov, monitorovanie eh, liečiv na trhu, pokiaľ ide o vedľajšie účinky. A pred dvoma rokmi sme ako europoslanci aj s radou nakoniec podpísali veľkú reformu európskeho systému a nečakali sme, že opäť tu dnes o tom budeme hovoriť, že budeme aktualizovať legislatívu ešte predtým, ako vôbec sú do platnosti. Ale to bolo skôr, ako sme mali ten prípad Mediator vo Francúzsku. Ten hovoril o potenciálnych e, slabinách, alebo ukázal na potenciálne slabiny v tom, čo sme my už dohodli. Moja veľká priorita, keď sme e, negociovali o e, tejto téme za posledné týždne e, bolo posilniť e, možnosti regulátorov v rámci farmaceutického systému a tým spôsobom sme chceli aj e, vylepšiť bezpečnosť pacientov. A keď som sa pozeral na ten prípad mediátor vo Francúzsku, to som si hneď všimla dve veci. Poprvé, bezpečnosť a teda témy súvisiace s bezpečnosťou boli e, prediskutované aj na úrovni agentúry Európskej teda pre, e, pre liečiva zo strany regulátorov, ale nikdy formálnym spôsobom e, nejako to nebolo odsledované. Proste sa tá otázka potom prestala riešiť. E, tá, ten liek bol stiahnutý z komerčných dôvodov na viacerých trhoch zo strany samotnej firmy. A potom druhá vec, ktorá som, ktorú som si všimla, bola, že francúzske a talianské orgány si vyžiadali e, e, štúdiu o bezpečnosti tohto lieku v roku 2000 od firmy Servier práve kvôli týmto obavom, ale táto štúdia potom nikdy nebola vlastne e, dokončená, respektíve bola, ale až pomaly 10 rokov potom a v tom čase už vlastne e, tá ten liek bol stiahnutý, pretože istý regionálny úrad vo Francúzsku e, to e, zistil, že je teda nebezpečný. Takže keď sme sa na tú revíziu pozerali, e, tak sme tam spravili niektoré veľmi kľúčové zmeny. Prvá zmena. V budúcnosti firmy budú oveľa bližšie kontrolované v situácii, kedy dobrovoľne stiahnu e, nejaký liek e, z trhu. Kdekoľvek na svete musí byť o tomto podaná správa agentúre EMA, musia byť e, s tým nejaké otázky spojené. A potom po druhé, keď je vždy nejaká obava, pokiaľ ide o bezpečnosť, tak automaticky sa teraz spustí proces, kde sa začne vyšetrovať na európskej úrovni, takže nebudú nejaké národné možnosti si to vyriešiť na národnej úrovni. Potom po tretie, keď sa požiada o vykonanie takejto štúdie e, o bezpečnosti, tak tá štúdia naozaj musí byť vykonaná, pretože, pretože v opačnom e, prípade e, tie e, lieky, ktoré e, budú e, vlastne predmetom tej štúdie, budú, mať, budú označené takým čiernym trojuholníkom a to teda bude ľuďom hovoriť pozor, tento liek je študovaný v rámci štúdie pokiaľ ide o bezpečnosť. A v prípade francúzskom, v prípade mediátor vlastne nemal orgán právomoc na takéto zasiahnutie, ale to už sa nám nemôže nikdy zopakovať takáto situácia. Boli tu dve otázky, pán komisár, ktoré sú otvorené a dúfam, že sa k tomu e, e, dostanete e, dnes, pokiaľ ide o rokovanie poprvé bola tu, bolo tu nariadenie EMA, e, potrebujeme dosť peniazy na to, aby tá farmakovigilancia bola poriadne vykonaná a potom e, tá červená e, tabulka pre základné informácie na tom letáčiku pre pacientov, vy ste nám k tomu poslali nejaké dokumenty a povedali ste, že na jednu a druhú tému na komisii ešte poriadne pozriete, ale chcela aby, som, aby ste sa k tomu vyjadrili už aj dnes. A na záver chcem poďakovať všetkým kolegom, tieňovým spravodajcom, za tú prácu, ktorú vykonali v tejto dôležitej e, otázke. Ďakujeme danskému predsedníctvu a komisii a predsedníctvu rady, pretože predsedníctvo rady nám naozaj pomohlo v tom, aby sme s touto témou rýchlo pokročili a aby sme sa dopracovali k dohode ešte pred letom a teda tá dohoda, aby vstúpila e, do platnosti tak e, v tom istom čase ako teda tá pôvodná legislatíva. Ďalej, pán Dadi.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 pekne. Som rád, že tu som, keď e, sa formálne potvrdí e, dohoda v prvom čítaní, pokiaľ ide o tieto dôležité návrhy e, v oblasti farmakovigilancie. Táto farmakovigilancia je veľmi dôležitým príspevkom k verejnému zdraviu a je kľúčom aj k bezpečnosti našich pacientov. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí pracovali veľmi úsilovne na tom, aby táto dohoda bola dosiahnutá. V prvom rade pani spravodajkyni za gestorský výbor, pani McEvenovej, ktorá naozaj prispela k tomu, že sa táto téma rýchlo a úspešne uzavrela. Stres testy, e, ktoré boli po prípade e, mediátor mediátorna, identifikovali isté nedostatky našej legislatíve a návrh, ktorý dnes máme na stole, bude posilňovať transparentnosť a e, požiadavky v oblasti podávaní správ e, toho balíčku z roku 2010 o farmakovigilancie. Konkrétne viac kategórií výrobkov bude e, spadať pod posilnený monitoring s tým, že by sa e, lepšie mali podávať správy o negatívnych reakciách na niektoré takéto lieky alebo na takéto lieky. A potom bude aj väčšia transparentnosť, pokiaľ ide o dôvedy e, keď sa nejaký produkt akože stiahne, produkt stiahne z trhu, jednoducho e, firmy budú musieť povedať, prečo ho stiahujú a tým pádom budeme minimalizovať e, riziko, že nejaký produkt proste cez tú sieť prepadne. E, dôvera pacientov v liečiva je veľmi dôležitá e, v Európe a takáto dôvera bude dosiahnutá iba vtedy, ak e, pacienti budú nášmu systému dôverovať. Teším ma, že návrh, o ktorom parlament zatiaľ bude hlasovať, e, sa naozaj venuje tým nedostatkom, ktoré sú identifikované v rámci súčasnej legislatívy o farmakovigilancii. Komisia plne podporuje túto dohodu a veľmi sa teší, že bola dohodnutá medzi inštitúciami už pred letnou prestávkou. A ako súčasť tejto dohody, pokiaľ ide o legislatívu e, v oblasti e, poplatkov, ktoré súvisia s aktivitami farmakovigilancie, komisia chce povedať následovné. 18. 2012 komisia spustila verejné konzultácie, pokiaľ ide konceptový dokument, ktorý sa týka zavádzania poplatkov pre farmakovigilancie, ako je to uvedené v nariadení číslo 1235 2010 a smernici 2010 lomené 84 EU a e, pripomienky tomu môžu byť podávané do 15. septembra 2012. Potom, čo tieto e, pripomienky e, komisia preštuduje, pripraví dopadovú štúdiu, ktorá je, ktorá je jedným z dôležitých a potrebných krokov predtým, ako sa celý legislatívny proces spustí a komisia ďalej bude na tejto téme pracovať ako na priorite a bude chcieť predložiť legislatívny návrh čo možno najskôr Európskemu parlamentu a rade. A pokiaľ je o tú čiernu e, tabulku na tom letačiku, k tomu sa ešte neskôr dostanem. Ďakujem. A teraz v mene skupín hovorí pani predsednička, dostala slovo pani Ajuzo na dve minúty. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pán komisár, chcem poprvé zdôrazniť, že naozaj práca Mek, eh, pani spravodajkyne eh, Mekevanovej bola veľmi, veľmi veľká, naozaj veľmi intenzívna a nakoniec aj ostatní tiemi spravodajcovia výrazne prispeli k tejto eh, správe a e, tá legislatíva, ktorú sme my schválili v roku 2010, tá teraz bude e, vstupovať e, do platnosti, ale bolo treba ju ešte trochu pozmeniť, nie preto, že by nebola dobrá pôvodne, ale stali sa nejaké veci, ktoré ukázali, že predsa len istý nedostatok v tom systéme existuje. Môžeme to ošetriť, aby sa takéto niečo už druhýkrát neopakovalo a e, posilnili sme teda e, kontrolu nad e, liečivami a liekmi, ktoré sú už v, e, zavedené alebo uvedené na trh. Pokiaľ ide o e, situáciu, kedy e, firma stiahne dobrovoľne e, produkt z trhu, musí teraz ponovom uvádzať z akého dôvodu a povedať naozaj pravdu. E, je to teda istý krok smerom k väčšej transparentnosti a teda e, nebude sa nám už stávať, že takýto nejaký krok v skutočnosti bude e, nejakým spôsobom nepravdivo informovať o skutočných dôvodoch takejto záležitosti. A navyše je tam povinnosť informovať všetky členské štáty, ktoré sa týkajú, alebo v ktorých sa predáva takýto výrobok. Tým pádom bude väčšia transparentnosť, bude väčšia bezpečnosť bez toho, aby sme agentúru EMU nejako zbytočne zaťažovali novými povinnosťami. A druhá zmena, ktorá je tu veľmi dôležitá, je tá, že všetky autorizované produkty, ktoré, e, na ktorých je vykonávaná štúdia, tak na e, tieto výrobky sa dajú na zoznam e, výrobkov, ktoré budú takým spôsobom označené farmakovigilancia je veľmi dôležitá záležitosť a preto plenárka by mala e, schváliť e, tento veľmi kvalitný návrh. Ďakujem. Kadenbach, dve minúty. Teraz pani Kadenbach, tiež máte dve minúty. Áno, a ja sa chcem srdečne poďakovať Linde McEwen a tenevým spravodajcom. Ja si myslím, že Európska únia tu reagovala veľmi rýchlo. Vec z roku 2010, niečo moderné a účinné, e, čo sa tak považovalo za takéto, sa, po, sa preukázalo byť neúčinným a my sa teraz snažíme spoločne napraviť. Je potrebné tieto medzery e, zatvoriť a ja si myslím, že e, tento dokument je dobrým východiskom. Potrebujeme transparentnosť, rýchlosť, pretože potrebujeme dôveru pacientov v lieky potrebujeme predovšetkým aj dôveru v celý systém ako taký. Potrebujeme úzkú spoluprácu, aby lieky, ktoré už sú povolené v Európe, aby tieto mohli byť aj kontrolované, aby sme mohli zabezpečiť, že nejaké vedľajšie účinky, že ich poznáme, že hlavne neželané účinky a škodlivé účinky budú zistené čo možno najskôr a že celý európsky trh čo možno najrychlejšie bude o tomto informovaný teda aby liek nebol stiahnutý potichučky z trhu, keď e, výrobca e, zistí, že obsahuje e, nejaké škodlivé látky. Potrebujeme takúto transparentnosť, je to naliehavé a potrebujeme aj dlhšie lehoty na kontrolu, monitorovanie. Potrebujeme užšiu spoluprácu s pacientom, ale aj s personálom v zdravotníctve, pretože si myslím, že farmakovigilancia tento balík môže zafungovať iba vtedy, keď e, budú všetci o tom informovaní, takže takéto informácie e, musia byť zdieľané. E, takýto zákon bude účinný iba vtedy, kedy pacienti a budú môcť čítať, vedieť čítať príbalový leták, budú mu rozumieť a tiež to, čo veľa pani Lisa Mc, eh, Linda McEwen, aby EMA naozaj mala potrebné finančné vybavenie, aby mohla plniť všetky úlohy, ktoré jej boli zverené. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz zostáva slovo pani Parvánova. Máte dve minúty. Ďakujem pani predsednička, pán komisár, drahé kolegy, drahí kolegovia. Na úvod chcem zagratulovať Linde k tejto správe. Chcem pochváliť aj prácu dánskeho predsedníctva komisie a všetkých politických skupín, aby sme dosiahli tej dôležitej otázke rýchlu dohodu. Mediátor tento prípad e, sa vyskytol pred dvomi rokmi a poukázal na medzery v našom právnom rámci farmakovigilancie a všetci aktéri teraz preukázali, že keď ide o bezpečnosť pacientov, že je možné rýchlo a efektívne prijať potrebné kroky. Skupina Alde Vita dosiahnutú dohodu, o ktorej sa bude hlasovať e, zajtra, Uh, ide o novelu nášho rámca z roku 2010 so zvyšením transparentnosti, efektívnosti, ide o zlepšenie monitorovania, pokiaľ ide o uh, e, lieky, ktoré už sa na trhu nachádzajú. Ja tiež vítam dva kľúčové prvky a to povinnosť spoločnosti uviesť dôvody na stiahnutie určitého produktu z trhu a po druhé automatické spustenie e, postupu, keď e, sa objavia nejaké obavy o bezpečnosť. Takto zabezpečíme vysokú mieru e, bezpečnosti. Na toto slúži náš systém farmáko, vigilancie, aby tu bola dôvera pacientov v lieky, ktoré berú. My máme veľkú odpovednosť v tejto oblasti a teraz sa aj snažíme aj dostať, snažíme sa taký systém, ktorý bude fungovať. Na záver by som chcela uvieť potrebu poskytovať dostatočné zdroje Európskej agentúre pre liečiva, aby táto mohla fungovať efektívne. Európska komisia eh, na tom vraj už pracuje a ja dúfam, že príde s relevantným textom, eh, čo možno najskôr ďakujem. Ďakujem pekne, pani Parvanová. A teraz dostáva slovo pani Jana Kudakis. Máte minútu. Ďakujem pekne. Bezpečnosť pacientov by mala byť vždy našou prioritou. Zavadzajúce informácie o liekoch v prípade mediátore eh, viedli už eh, k poškodeniam a úmrtiam, takže táto správa je naozaj mimoriadne dôležitá. Potrebujeme pravidla na ochranu pacientov pred nebezpečnými vedľajšími účinkami liekov. Dúfame, že táto správa uzavrie existujúcu medzeru, aby museli eh, podniky oznámiť, ak z bezpečnostných dôvodov stiahnu nejaký liek z trhu a tiež aj ten automatický systém systém, ktorý sa bude spúšťať. E, možnosť rýchlej reakcie je podľa mňa e, prioritná. Dalo by sa to ešte viac zmeniť? Áno, ale nebol na to teraz e, ten vhodný čas. Ja sa teším, že bezpečnosť parlamentu zvíťazila v parlamente, že sme konali rýchlo a nechceli sme novelizovať túto legislatívu do hĺbky. Takže blahoželám spravodajkyni k odvedenej práci. Ďakujem pekne pani Jana Kudaky. Za teraz dostáva slovo pán Rossi, nech sa páči. E Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pre všetkým Linde za odvedenú prácu. A keď to nariadenie tie pravidlá vstúpia do platnosti, bude dôležité to, že sa posilní ten rámec a musíme sa uvedomiť, aké sú strategické ciele, ktoré sú v súlade so všeobecnými cieľmi Európskej únie v oblasti farmaceutického e, priemyslu. Je tu o to, aby sa zabezpečila čo najvyššia možná ochrana zdravia našich občanov. Je dôležité zabezpečiť to, aby fungoval správnym spôsobom jednotný trh s farmaceutickými produktami. Považujem za dôležité to, aby sa posilnil princíp farmakovigilancie, to je veľmi dôležité, dôležité posilniť transparentnosť a dôležité je zefektívniť aj e, výrobky. Boli tu určité prípady, ktoré poukazujú na to, že systém je nutné zlepšiť a dôležité aj zlepšiť jednotlivé profily, pôsobiť e, v reálnych podmienkach. Ďakujem. Pán Maštalka, minúta a pol, nech sa páči. Ďakujem, pani, pani predsedajúci, kolegyne a kolegové. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegové. Chcem sa pripo- pripojiť tým, ktorí ďakujú spravodajkyni za tú prácu, ktorú odviedla. Som veľmi rád, že po úspešnom trialógu bude možné dosiahnuť shodu v prvom čítaní. Som si istý, že tie zmeny, na ktorých sme sa zhodli, povedú k lepšej ochrane pacientov, vyššej miere bezpečnosti a zabezpečia lepšiu mieru koordinácie. Takéto zmeny boli nevyhnutné na to, aby sa v budúcnosti neopakovali podobné škandály, ako bol ten prípad mediátor. Chcem zdôrazniť, že ani dokonalá legislatíva samozrejme nepomôže, ak sa nebude riadnym spôsobom implementovať a ak sa nebude jej dodržiavanie správnym spôsobom vymáhať. Hospodárska kríza, ako aj škrty, krátenia rozpočtov sa týkajú zdravotníckého sektoru, teda e, týkajú sa jednotlivých národných agentúr, ako aj Európskej agentúry. Preto je dôležité, aby príslušné orgány národnej alebo európskej úrovni dostali primerané finančné zdroje, aby mohli vyškoliť personál, aby mohli plniť všetky dôležité úlohy, ktoré sme im uložili touto novou legislatívou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Maštálka. A teraz ako poslaný za politické skupiny, pán Obermajer. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Monitorovanie liečiu, potom ako boli uvedené na trh, je veľmi dôležitý postup to je veľmi dôležité. Častokrát sa zistia nové poznatky, až keď je mm, ten výrobok uvedí na trh. To znamená, že potrebujeme dodatočný monitoring, potrebujeme mať príslušné štúdie o bezpečnosti a e, veľmi dôležitý je ten čierny symbol. Okrem toho je dôležité, aby pacienti a lekári boli e, čo najrychlejšie informovaní o tom, prečo a kedy sa stiahne z trhu nejaké, nejaké liečivo, ktoré sa považovalo za bezpečný. Nie je možné, že investori budú informovaní skôr ako napríklad eh, lekári a lekárnici. Nie je možné, že sa dočítame z tlače, eh, že došlo k takémuto prípadu. Ďakujem pekne a teraz má slovo na 3 minúty pán Líze. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. To, čo sa udialo v prípade Mediátor, bol skutočne obrovský škandál a nevieme presne, koľko ľudí prišlo o život, hovorí sa o 500 až 2000, ale každé úmrtie je jedno, ktoré bolo zbytočné. Išlo tu nezodpovedný postup e, firmy a žiaľ, boli tu aj určité medzery v legislatíve a ide o tieto medzery, ktoré musíme odstrániť. Preto sa chcem poďakovať spravodajkyni McEwen, chcem sa poďakovať jedným spravodajcom, pro všetkým na úrovni EPP, pani Ajuzo, ako aj komisárovi Dalimu, za tie návrhy, s ktorými prišli a za to, že celé, celý ten postup bol veľmi konštruktívny, je veľmi dôležité, aby v budúcnosti sa udávali veľmi presné dôvody, ak nejaký e, liek sa stiahuje z trhu nesmie tu byť žiadna nejasnosť a musí byť e, jasné, akým spôsobom sa budú informovať jednotlivé členské štáty, aby sa takéto prípady neopakovali. Kolegyňa Weisgerber a ja ešte, sme ešte okrem toho, čo vykonala komisia, sme prišli s tým podmienujúcim návrhom a chcel by som zdôrazniť, že Mali, angličtine by sme nemali hovoriť o black box, ale mali by sme hovoriť o drug fact box. Toto je veľmi dôležité. A komisia už svojho času prišla s takýmto návrhom, neviem prečo sa to potom nezrealizovalo. Myslím si, že je dôležité hľadať primerané možnosti, ako poukázať na tieto problémy. Musíme zlepšiť príbalový leták, USA sa napríklad e, vypracoval určitý systém takýchto faktov, takýchto daností, tam sa to veľmi overilo. My máme stále ten problém, že príbalové letáky sú príliš komplikované, dali by sa zjednodušiť, no ale musím si uvedomiť, že sú tu dva typy pacientov, jedni to nečítajú, lebo aj tak tomu nerozumejú, rovno to zahodia, a potom druhá skupina si to prečíta veľmi pozorne a potom je šokovaná z toho, aké sú tam prípadne neželujúce účinky a potom radšej neberú tie lieky. Áno, to som zažil ako lekár. Obidva prístupy sú nesprávne, my potrebujeme mať práve spoluprácu medzi e, lekármi a pacientmi. Ak sa dostaví nejaký nežiaducí účinok, je dôležité sa obrátiť e, na lekára a predovšetkým liek je dôležité brať primeraným spôsobom. Predovšetkým pri antibiotikách nemôžete vysadiť liek, keď e, sa už cítite lepšie, môže vzniknúť rezistencia. Takže toto sú veci, na ktoré je nutné pracovať. A ako som už spomínal, v USA sa ten postup overil. Som veľmi rád, že pán komisár prislúbil, že sa bude tým ďalej zaoberať, bude to zvážovať a pevne verím, že čo najrychlejšie dostaneme k tomu e, presný návrh. Ďakujem pekne. E Ďakujem pekne. Slovo pani Flašíková Beňová na dve minúty

Pani Rís, máte minútu a pol. Ďakujem pekne, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Zrejme nikdy nezistíme, koľko ľudí naozaj zomrelo v dôsledku mediátora, ktorý mal byť liekom na diabetes a predpisoval sa často na uh, dietu, na chudnutie. Uh, je tu veľa obetí zlyhania systému. Uh, 2009, to je ten rok, kedy bol ten liek stiahnutý z trhu. Bolo to 6 rokov po tom, čo toto rozhodnutie padlo v Španielsku a v Taliansku. Tento škandál samozrejme bol katalizátorom revízie, o ktorej tu dnes hovoríme, o revíziu, ktorá je potrebná vzhľadom na tieto rozšírené praktiky, naozaj rizikové uvádzania na trh liekov um, mimo uh, účelov, um, mimo predpisu uh, tieto e, veci sú veľmi potrebné, posilnenie legislatívneho rámca. Áno, je potrebné, aby výrobcovia mali povinnosť, eh, keď stiahujú nejaký liek z trhu, eh, povedať, prečo to robia a keď teda stiahnu ostruhu alebo nepredlžia e, jeho e, povolenie. Tiež e, tento alarm spustenie naliavého postupu, kedy lekári potvrdia, že u pacientov sa vyskytli nejaké vedľajšie účinky, ale musíme byť realisti. Tento systém takéhoto dohľadu musí fungovať efektívne a samozrejme, že to majú v rukách EMA a národné orgány, kontrolovanie a nezávislosť od komerčných hlavných aktérov v tomto sektore. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán Šimanský. Máte minútu, nech sa páči. Panie chcel by... Ďakujem pekne, pani predsednička. Rád by som sa poďakoval spravodajkyni a činným spravodajcom, pretože vypracovali dva dokumenty, ktoré by sa mali implementovať čo najrychlejšie. Vítam ten nápad, že Európska komisia a EMA by mali väčšiu mieru zodpovednosti za bezpečnosť liekov, ktoré sú na trhu v Európe. Dôležitou vecou je udelovanie povolení na uvádzanie na trh na celom území EÚ. To musí súvisieť s povinnosťou informovať, varovať ten francúzsky prípad je jasným dôkazom toho, že po mnoho rokov európske inštitúcie neboli schopné privodiť zákaz lieku, hoci mnohé členské, alebo viacero členské štáty zo svojho trhu daný liek stiahli. Uvedomujeme si, že Farmaceutické firmy sú veľmi mocné, ale môžeme proti ním zasiahnuť a mali by sme to urobiť. Ďakujem pekne. Teraz zastáva slovo pani Matias. Máte minútu 30. Ďakujem pekne. Tiež by som sa chcela eh, pridať k tým kolegom, ktorí sa poďakovali Linde Mekavan za spoluprácu, ktorú vykonala. Európsky pacienti sú teraz e, na tom oveľa lepšie, e, pokiaľ je o ich bezpečnosť, vďaka e, tejto pozmenenej smernici a nariadení. Ukazuje, sa, ukazuje to, že pacienti sú, patria medzi naše priority. Nebudem už opakovať, čo tu zaznelo, akurát podporím to, čo tu povedané bolo a dve veci predsa len by som chcela spomenúť. Poprvé, hospodárska kríza nás nutí, pokiaľ je o zdravotníctvo, ísť tým nesprávnym smerom. Je tu prítomný pán komisár a chcem jasne povedať, že si nemôžeme dovoliť e, to, aby kvôli ekonomickej kríze sa nám e, stala taká situácia, kde nejaké balíčky, ktoré súvisia e, s právami pacientov alebo s liekmi, s liečiami, aby toto zrazu nejako ustúpilo do pozadia. Toto sú predsa opatrenia, ktoré sú veľmi dôležité. Pacienti, zdravotníctvo, lieky, liečiva, to všetko sú veľmi dôležité veci a najmä v čase krízy. A potom druhá vec, e, v roku 2010, keď sme hlasovali o smernici, um, pokiaľ ide o lieky, ktoré sú voľne dostupné. To bol krok smerom uh, dobrým, ale teraz vidíme, že ideme ako keby nesprávnym smerom, pokiaľ ide o lieky. V roku 2012 niečo, uh, čo je, uh, alebo čo v roku 2010 bolo považované za veľmi ne, nezvyčajnú záležitosť, je teraz celkom bežné. Ľudia rozumierajú, pretože nemajú prístup k liekom, ktoré potrebujú v súčasnosti. A my ako Európska únia musíme zareagovať na tento problém, pokiaľ máme dosiahnuť nejaký pokrok v oblasti zdravotníctva. Je to veľmi dôležité pre všetkých európskych občanov. Ďakujem pekne. Ďalej pani Groste, dve minúty. Merci beaucoup. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, milé kolegyne, milí kolegovia, chcem zablahoželať samozrejme spravodajkyni, ale chcem zablahoželať aj komisárovi Dalimu za reaktivitu, ktorú preukázal v súvislosti s mediátorom a vďaka na túto rýchlu reakciu eh, boli urobené tie eh, testy eh, legislatívy, ktoré teraz budeme hlasovať. Ide o texty o mm, Ide teda vlastne o texty o farmakovigilancii v súvislosti s aferou Mediator. Uvedomili sme si, že naša legislatíva mala určité slabiny a teraz sa snažíme tieto slabiny odstrániť a takto chceme posilniť transparentnosť, komunikáciu v oblasti bezpečnosti liečiv. Napriek tomu sa však domnievam, že je tu ešte jedna slabina. Mrzí ma, že táto nová legislatíva sa netýka tej centrálnej otázky predpisovania AMM, toto je 10 až 20 e, e, e, liekov na predpis v pediatrii, v psychiatrii alebo aj v boji proti rakovine. Lekár často predpisuje takéto lieky, hoci existujú aj iné alternatívy, ktoré nemajú také negatívne účinky. Takže takéto predpisy e, môžu e, liečiť chorobu, ale e, môžu mať vedľajšie účinky, ktoré nie sú pod kontrolou príslušných orgánov. Pokiaľ ide o tieto lieky, informácie ktoré sú k dispozícii, neumožňujú e, stanoviť zodpovednosť. My sme e, chceli s pani Rís, aby EMEA mala povinnosť spolupracovať s e, členskými krajinami na vypracovaní usmernení v tejto oblasti a toto nie je obsahom konečného textu. Takto by sa nám podarilo zachovať rovnováhu medzi potrebou vyhnúť sa nadmernému využívaniu liekov a potrebou vyplniť eh, medzery eh, v liečebných postupoch v prípade určitých chorôb. Mediátor sa často používal eh, v v jednom prípade z piatich off-label na iné účely, než na ktoré bol pôvodne určený. Ďakujem pekne. A teraz zostáva slovo pani Weisgerber. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr by som sa chcela poďakovať spravodajkyni Linde McEwen za vynikajúcu prácu. Dobrá kontrola liekov chráni občanov a pacientov. Preto bolo veľmi dôležité, že sme reagovali eh, na tie medzery v bezpečnosti, ktoré odhalila aféra Mediátor. Firma, ktorá stiahuje výrobok z trhu, musí uviesť, prečo to robí. EMA a ostatné členské štáty budú informovaní toto slúži aj na Európskom spoločnom trhu ochrane pacientov. Je pre mňa dôležitá jedna vec a to lepšia čitateľnosť, pochopiteľnosť príbalových letákov. Mnohí pacienti sa stiažujú, že je to veľmi komplikované, že je to nezrozumiteľné, e, neprehľadné a tak ďalej. Je to téma, ktorá sa týka hlavne starších spoluobčanov, ale nielen ich. Niekoľko niektorí pacient, pacienti hľadajú informácie a sú potom tak odradení vedľašími účinkami, že tie lieky vôbec neberú. Preto som sa spolu s Petrom Lízem zasadzovala za to, aby ten príbalový leták bol koncipovaný lepšie a aby tam bola uh, taká fakt taká e, tzv. faktenbox, e, zoznam skutočnosti o danom lieku a ja sa teším, že ten výsledok rokovania je taký, aký je. Teším sa, že komisia, pán komisár Dali prislúbili, že e, sa budú snažiť zlepšiť pochopiteľnosť príbalových letakov. Ja si myslím, že by bolo dobre, keby to urobili čo možno najskôr. Chcela by som využiť túto príležitosť, že tu pán Dali je, aby som mu položila otázku, či už majú nejaké konkrétne nápady. Naozaj ma to veľmi zaujímalo. Ďakujem pekne, že sa toho komisia chopila, lebo si myslím, že je to naozaj veľký krok smerom k pacientom, ústretovosť voči pacientom, keď sa to pribalovala taký skvalitňa. Ďakujem pekne, pani Weisgebera. Teraz dostáva slovo pán Banky. Minút. Ďakujem pekne, pani predsednička. Poprvé, ja sa chcem poďakovať pani McEwen za jej rýchlu prácu, efektívnu prácu a presnú prácu v tejto veci. Myslím, že to je veľmi dôležitá oblasť a ukazuje e, nakoniec aj, že v tejto oblasti dokáže parlament s komisiou dobre spolupracovať a dúfam, že tá spolupráca naozaj e, sa dopracuje až do fázy e, dohody a tá bude včasná. A je tu veľmi dôležitá vec, e, o ktorej ja chcem hovoriť. A to síce, poprvé, treba hovoriť o rizikách v oblasti bezpečnosti e, liečiv. Stále sú tam isté nedostatky a tie E, tí ľudia, ktorí sú v najhoršej situácii, sú tí, ktorí sú možno najmenej gramotní. Povedal to nakoniec aj e, pán Líze. Tie e, príbehové letaky, ktoré hovoria o druhotných účinkoch alebo vedľajších účinkoch, naozaj to veľmi zložité, veľmi komplikované, veľa ľudí to nečíta, tí, čo to aj čítajú, tomu nerozumejú, takže treba aj toto zlepšiť a e, chceme, aby naozaj naši pacienti e, mohli e, správnym spôsobom tie lieky e, používať. Pred 4 rokmi e, boli, bolo tu dočkovanie proti vírusu H1N1, e bola k tomu veľká polemika, ako v Maďarsku. Pamätám si, že bola istá polská e, politička, Eh, pardon, ministerka zdravotníctva eh, Polska, ktorá hovorila ľuďom, aby sa nenechávali očkovať, že nie je možné to riziko akceptovať napríklad v prípade eh, dočiacich matiek alebo tehotných matiek, pretože tie rizika neboli dobre analýzované. Takže tu máte konkrétny príklad a ten postup, ktorý tu uvádzame, ten ukazuje, že môžeme konať e, e, rýchlo a že bez hľadu na politické rozdiely dokážeme dosiahnuť dohodu. Je to veľmi dobrý príklad takéto spolupráce v rámci celého parlamentu a dúfam, že aj sa to rýchlo uzatvorí a úspešne. Ďakujem pekne. Ďalej pani Tunenstein, dve minúty. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Ďakujem pekne, pani e, predsedajúca. Je to veľmi dobré, že komisia chce sa mm, opäť pozrieť na e, túto smernicu o farmakovigilancii, pretože lieky, ktoré sú v dispozícii na trhu EÚ, e je veľmi dôležité, aby boli bezpečné. Je to pre našich občanov veľmi dôležité. Európsky parlament, takisto aj iné európske inštitúcie musia naďalej robiť všetko preto, aby dávali naozaj istotu našim občanom, že tie výrobky, ktoré kupujú či už e, na internete alebo aj samotné lekárni, sú naozaj bezpečné. Teraz e, vykonávame revíziu aj smernice, aj nariadenia, pokiaľ ide o farmakovigulanciu. Je to e, krok dobrým smerom, o tom nikto nepochybuje, ale musíme E, vykonávať lepší dohľad nad inými výrobkami, ktoré na trhu sú. Sú mnohé veľmi nebezpečné látky, ktoré sú na trhu dostupné a neexistujú žiadne informačné kampane, osvedové kampane, ktoré by boli zacelené našich občanov a ktoré by im hovorili, ktoré zdroje sú nebezpečné, ktoré lieky sú alebo môžu byť nebezpečné, kde nemajú kúpiť lieky alebo kupovať a tak ďalej. Pritom to sú veľmi priame formy ohrozenia zdravia a života našich občanov. Tí nie sú dostatočne informovaní o faktoch toho, že takéto nebezpečné látky možno, že aj užívajú. E, pán Lize veľmi správne povedal, tie informácie sú buď e, veľmi zložité, alebo nie sú vôbec dispozícii. Takže ešte raz gratulujem e, aj k tomu nápadu s tým E, Factboxom. Je to veľmi dobrá iniciatíva, môže zlepšiť aj e, práve situáciu samotného spotrebiteľa, e, pretože bola by tam takáto proste povinnosť primeraným spôsobom informovať o hlavných vlastnostiach danej látky. Pán komisár, vy ste spomínali konzultáciu, ja som v praxi to videla

Ehm, tak e, toto by sa nemalo opakovať už končím mm, e, pani prezidentka chcem len povedať toľko že e, vítam túto správu. ďakujem pekne. Ďakujem, pán Mikolášek. A teraz pani Basescu. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Revizuirea normelor de reglementare... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Revízia týchto dvoch e, predpisov o farmakovigilancii je v Európe veľmi potrebná. Vítaná, treba konsolidovať súčasný systém a chceme garantovať e, väčšiu bezpečnosť a E, odstraniť tie nedostatky, ktoré tu e, máme. Veľmi dôležité, aby informácie o liekoch boli podávané jasným spôsobom, užitočným spôsobom a tak, aby to každý mohol pochopiť. E, platí to aj pre pacientov, aj pre e, zdravotníckých pracovníkov, aby všetci mohli konať tak, že proste rozumejú tým dôsledkom. A pokiaľ ide o vedlejšie účinky, tak e, tie treba bližšie kontrolovať, presnejšie a prísnejšie kontrolovať, aby sa nám už nikdy neopakovali také prípady, ako to bolo v prípade francúzského mediatoru, o ktorom nakoniec e, sme tu už počuli viac než dosť. E, Takže je veľmi e, dôležité, aby lieky a liečba boli bezpečné, aby sme takýmto spôsobom chránili verejné zdravie. A ešte chcem e, povedať, že výhody niektorých liekov pre konkrétnych pacientov tie vždy by mali byť väčšie ako možné e, negatívne vedľajšie účinky. Pani Rojtová, nech sa páči. Pani komisár Pán komisár, všetci vítame, že komisia zareagovala na ten tragický prípad s liekom Mediator a že navrhla vyššie alebo silnejšie informačné povinnosti členských štátov, pokiaľ ide o stiahovanie liekov z trhu a takisto aj posilnenie koordinačnej úlohy agentúry EMA. Ale je chyba, že tie informačné povinnosti sa netýkajú aj tretich štátov mimo EÚ. Takisto podporujem zverejňovanie dôvodov pri zamietnutí E, autorizácie, e, pokiaľ ide o uvedenie lieku na trh. To všetko je v poriadku a takisto chcem apelovať na komisiu, aby aj v iných oblastiach, keď sa zistia problémy v členských štátoch, aby aj tam sa vykonali tie dopadové analýzy e, európskej legislatívy, aby okamžite a včas sa navrhla zmena takéto legislatívy. Dávam konkrétny príklad, napríklad podvodné katalogové spoločnosti, kde aj napriek petícii európskych občanov, napriek interpelácii a uznesení Európskeho parlamentu komisia stále nie je schopná E, napraviť situáciu. A ďalší príklad, už 3 roky e, máme víza e, pre českých občanov v krajine, takže aj tam by takýto prístup bol vhodný. Ďakujem pekne, uzatvárame Catch the Eye. Ešte pán komisár Dali, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci, vážené poslankyne. Komisia je vďačná za podporu parlamentu, pokiaľ ide o dohodu v prvom čítaní, čo sa týka návrhov farmakovigilancia. Spomínali ste tú, tú black box, e, pani McAvan napríklad e, a my naďalej e, chceme v rámci istého projektu preskúmať isté informácie a ich užitočnosť v príbalnom letaku, momentálne sa to volá Drug Fact Box a budeme tú štúdiu e, prejednávať aj s príslušnými orgánmi v členských štátoch, s Európskou agentúrou, e, aj s organizáciami, ktoré reprezentujú aj pacientov, aj e, lekárov, aj nakoniec zdravotné poistenie a tak ďalej. Správa o čitateľnosti takýchto prívalových letakov, ako o ňu požiadala E, tu na, teda požiadal parlament v roku 2010, e, tak túto správu očakávame v polovici budúceho roku. Súhlasím s pani Matias, že nemôžeme dovoliť, aby kvôli ekonomickej e, kríze sme, kríze sme mali nejaké mm, nedostatky v našom zdravotníckom systéme. Zdravie to je základné právo všetkých našich občanov. Okrem toho je zdravie aj veľmi dôležitým Ehm, motorom e, hospodárskeho rastu, takže keď budeme škrtať tak, e, alebo tam, tak e, budeme robiť veľkú chybu. My musíme konať tak, aby sme podporili našich občanov, aby sa bezpečnosť zvyšovala, aby transparentnosť bola lepšia a aby čo možno najväčší počet liekov v ktorých prípadoch je to potrebné, boli aj dobre monitorované. Ďakujem pekne, ešte pani spravodajkynia. Iba zareagujem na to, čo povedala pani Grostet. E, súhlasím, že pokiaľ ide o to používanie mimo diagnóz, e, je to veľmi dôležitá téma, ale myslím, že k tomu ešte treba e, trošku detaľnejšiu diskusiu. Tých aspektov je naozaj veľa, takže snad sa na to ešte na výbore v budúcnosti pozrieme. Pokiaľ ide o ten drug fact box, E, tam e, pán Líze to spomenul e, veľmi správne, naozaj tých informácií tam príliš veľa, keď to čítate, tak máte pocit, keby ste čítali možno e, tie disclaimery, ktorí e, právnici e, píšu, e, všetky tie výnimky a neviem čo, všetko sa môže samozrejme pokaziť, alebo čokoľvek sa môže pokaziť, takže nie je to správne naformulované, treba sa na to ešte raz pozrieť. Na záver sa chcem ešte veľmi špecificky e, e, poďakovať mojej kolegyni Eh, eh, alebo kolegovi pardon, kolegyni, eh, ktorá vykonávala výskum v tejto oblasti farmakovigilancie, naozaj tí naši výskumníci, tí naši výskumní pracovníci naozaj veľmi veľa práce vykonávajú, nevždy sa im dostáva dostatočná vďaka, takže takto sa chcem aj ja poďakovať. Ďakujem pekne pani McKeven, tým pádom máme otvorenú diskusiu, hlasovať budeme zajtra o 12. A tým pádom e môžem povedať, že pokračovať e, budeme e, zajtra.